Ladies and gentlemen, welcome to... Vážené dámy, vážené pani, vítejte eh, na zasnutie výboru pre eh, vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Ide o verejné vypočutie v súvislosti so správou o smernice o strelných zbraniach a mala som tú čest, že kolegovia ma menovali eh, za spravodajkyňu. Vítam našich rečníkov, ktorí prichádzajú z Belgicka, z Talianska, Francúzska, zo Spojeného kráľovstva, a viacerých ďalších e, e, štátov a prinašajú so sebou veľmi e, rozsiahle skúsenosti. Zverejnili sme pred niekoľkými týždňami neoficiálny pracovný dokument, žiadali sme o vaše reakcie vo viacerých technických otázkach a o objem týchto reakcií, ktoré sme dostali, urobil na mňa obrovský dojem. Jedným z cieľov tohto vypočutia je e, e, e, zozberať skúsenosti o technických hľadiskách tohto návrhu, pretože návrh komisie nebol založený na hodnotení vplyvov. A preto v činnosti komisie, na základe práce komisie nebolo možné zistiť, aké sú možné nežiaduce dôsledky, pretože chýbal tu chýbalo to hodnotenie vplyvov. Dúfam, že naši experti eh, nás upozornia na prípadné dôsledky eh, realizácie návrhu komisie a pomôžu nám v hľadaní prípadných alternatívnych prístupov a pozmeňujúcich návrhov. Táto schôdza sa eh, vysiela v režime online. Viem, že dnes ráno niektorí z vás ste mali problém pri e, e hľadaní príslušných odkazov. Práve som e, zverejnil na Twitteri príslušný odkaz a ak máte nejakých známych, prepošlite im to ďalej, aby vedeli, ako by dokázali mm, nás sledovať e, na internete. Ako prvý vystupí pán Filip Nobles. E, e, člen výboru pre strelné zbranie, ktorý sa zriadil e, v zmysle smernice. Ako viete, máme už 25 rokov príslušnú smernicu. Pán Filip Nobel je členom tohto výboru za Francúzsko a má k dispozícii 5 minút. Ďakujem pekne, vážená pani spravodajkyňa, dámy a páni. Ja som vedúcim oddelenia pre zbranie a výbušniny v rámci e, justičnej policie. A na túto smernicu sa zameriavame a je dôležité dosiahnuť jej revíziu a to z jednoduchého dôvodu a síce, že e, skoro vždy zbraň, e, nezákonná zbraň v minulosti bola legálnou zbraňou. <clears throat> Zneužila sa neskôr. Eh, preda, vyrobí, predá sa eh, legálne a jedného dňa zmizne. Má teda smernicu, ktorá eh, pojednáva o legálnych zbraniach a stanovuje jasný rámec. To je veľmi dôležité. Dôležité, pretože od 96. bolo identifikovaných niekoľko nedostatkov, teda v rámci Francúzska pri e, dôležitých e, zbraniach e, so slepými nábojmi a neutralizovanými. Tie sú mimo tejto smernice a bol tu, e, bola tu iná m, interpretácia. Boli e, e, minimálne neutrala, neutralizácie, pretože smernicu nevšetci všetci chápali rovnako. Došlo k rôznym formám e, obchodovania s takýmito zbraniami a bolo možné ich opätovne e, sfunkčniť a vieme, ako to dramaticky môže e, e, dopadnúť. Medzi rokmi 2008 až 2014 sa na tieto nedostatky jedna pracovná skupina zamerala, na tie právne nedostatky a my sme odprezentovali aj e, na seminári medzi generálnym riaditeľstvom JAI a vnútorný trh v januári sme teda poukázali na ďalšie e, nedostatky, ktoré je dôležité odstrániť. Pri neutralizácii e, e, e sa taktiež završila práca v roku 2015 nariadením. Tým však všetky problémy nie sú odstranené. E, parížské atentáty z januára a z novembra poukázali na tieto e, <clears throat> pretrvávajúce E, medzery a my dúfame, že sa to e, rýchlo odstráni. Ja e, v hlavných líniách opíšem hlavné líniách tie dve zbranie so slepými nábojmi a neutralizované sú mimo smernice a teda môže sa s nimi obchodovať. Môžu byť v obehu a nie je možné mať prísnejšie opatrenia, pretože to už nie sú zbranie, sú to iba predmety a zároveň v smernici E, sú tu a tam nedostatky e, regulačnej povahy, hlavne pri e, niečom, čo je pro nás dôležité. Komponenty, hlavná časť niekedy e, tu nie je úplne jasná definícia, čo je e, zbraň so slepými e, nábojmi, čo je brokering napríklad. V smernici je to forma obchodovania, ktorá nie je nejako špecifikovaná bližšie. Kvôli tomuto všetkému je ľahké nezákonne s takýmito zbraňami obchodovať a treba to odstrániť podľa nás. <clears throat> Takže toľko e, k definíciám. Ďalší prvok, ktorý je podľa nás taktiež dôležitý, je e, lepšia vystopovateľnosť zbraní, hlavne pri pohybe v rámci EÚ, e, pretože v súčasnosti dochádza k strate vysledovateľnosti. Máme dohodu predbežnú s E, krajinou, kam má zbraň ísť, s krajinou nákupu a tieto dokumenty má e, subjekt e, a, ale verejné úrady nevedia presne pri transfere, o akú zbraň konkrétne ide. Ani nevie, či sú všetky povolenia, pretože všetky dokumenty má e, daný subjekt a tento subjekt vlastne uskutočňuje ten transfer. E, podľa nás je dôležité, aby výmena informácií o takýchto transferov v rámci EÚ bola <clears throat> lepšie e, upravená, ošetrená, pretože máme vnútroštátnu vysledovateľnosť. Každá členská krajina má národný register o zbrania a ich držiteľoch, ale ak zbraň opustí krajinu EÚ a ide do inej členskej krajiny EÚ, tak eh, sa tá vysledovateľnosť preruší a tým sa eh, umožňujú, umožňuje nezákonné obchodovanie so zbraňami. <clears throat> Ja som ešte eh, hovoril o nedostatkoch smernice a jedným nedostatkom je formálna identifikácia zbrane. A to preto, že sa hovorí o tom, že je Ehm, treba poznať výrobcu, rok výroby a tak ďalej a tak ďalej. Ale e, formálna identifikácia zbrane, e, e, to je vďaka značke, modelu, číslu a kalibru. A niektoré prvky v súčasnosti nie sú obsiahnuté v smernici. Nie je to povinnosť, ktorá by z tejto smernice vyplývala. Ešte jedna e, vec e, stručnosti. E, E, zachová, uchovávanie údajov. V súčasnosti je to 20 rokov, ale to je primálo. Videli sme to pri rôznych atentátoch. Mohamed Mera použil zbraň, ktorá bola z roku 1944. Pri parížských atentátoch boli zbranie, ktoré boli z rôznych období od 1942 e, až po 1957, takže uchovávanie údajov je veľmi dôležité. A keď hovorím o nedostatkoch smernice, tak e, sa to nedávno dokázalo aj e, pri parížských atentátoch v januári. Vedeli sme síce o tých nedostatkoch, ale vieme, ako dramaticky to dopadlo, pretože zbranie, ktoré neboli ani so slepými nábojmi v zmysle smernice alebo dohovoru OSN, ani neutralizovanými zbraniami v zmysle smernice, predsa len boli voľne v obehu v EÚ a, a vďaka e, pardon, kvôli týmto zbraniam prišli ľudia o život e, e, napríklad v tom židovskom supermarkete. Takéto zbranie zaplavili mnohé členské krajiny. Teraz nadobúdanie munície napríklad tak ako pri e, zbraniach. E, ťažko sa munícia zaradí do kategórie zbraň, pretože môže byť použitá munícia mm, vo viacerých zbraniach. Preto my sme e, chceli dosiahnuť to, aby nákup munície bol možný, až keď by ste mali osvedčenie na držanie zbrane, povolenie na držanie zbrane akustické zbranie. To je napríklad veľký problém. Potom e, modifikované, pozmenené zbranie sú tiež problematické, mali by ostať v e, kategórii e, pôvodných zbraní, pretože nevieme vlastne ani ako boli e, zmenené takéto zbranie a potom e, vypadnú z tejto kategórie, dostanú sa ľahko do i, i, iných krajín a, a potom ale opäť môžu byť sfunkčnené. E, predaj zbraní na internete. To by malo byť povolené iba pre e, odborníkov, ktorí na to majú povolenie a mali by sa kontrolovať e, e, právne aspekty takéhoto predaja. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you. So... Ďakujem veľmi pekne. A čo teraz? Dohodli sme sa, že vypočujeme si mm, ešte mm, troch rečníkov. Každý bude mať z dispozície sa 6 minút a 20 minút e, budeme mať otázky a odpovede a potom e, e, vystúpia mm, ďalší rečníci zase 20 minút a ďalšia E, ďalšie kolo otázok e, a odpovedí. Takže ak máte nejakú otázku, prihláste sa prosím, pripravíme zoznam. Ako prvý vystupí doktor Edward MP, riaditeľ e, Kráľovského múzea z Bronice, zastupuje múzej a mm, zbierateľov. Ďakujem pekne. požiadali ma, aby som vystúpil eh, eh, ohľadom potenciálnych dopadov eh, týchto zmien, pokiaľ ide o múzea a zbierateľov. Vystupujem mene britských múzeí, ale mm, určitým spôsobom to platí aj pre ostatné členské štáty, čo nás najviac znepokojuje, ale sú to aj ďalšie veci. Tu sú možné zničujúce účinky na kategóriu A to je súčasť nášho dedičstva, dejín a zdroj informácií do budúcnosti. Máme aj niekoľko e, návrhov e, ohľadom toho, ako sa vyhnúť problémom. V súčasnosti sme spokojní s smernicou 91477 z roku 98. Navrhované e, zmeny, ktoré nás nepokojujú, sa týkajú článku 2 a článku 6. Najprv článok 6 Um, Toto je pôvodné znenie smernice. A teraz sa navrhuje uh, uh, vypustiť to, čo je uh, hru napísané zvýrazneným a nahradiť to slovom deactivated, deaktivovaný. To bude znamenať deaktiváciu všetkých zbraní kategórii A v múzeách, za predpokladu, že muzeje vôbec budú mať možnosť ich e, ponechať, e, pretože e, pôjde o kultúrne a historické e, aspekty, to ešte nie je zaručené. Avšak pokiaľ by pôvodný článok 2, článok 2 a odsek 2 sa zachovali a znejú e, nasledovne, pozrite sa prosím na um, kurzivu a zvýraznenú časť v dolnej časti, avšak navrhovaný návrh by mal vypustiť posledný eh, odsek 2 a zachoval by iba verejné, zdroje, verejné úrady. A pokiaľ eh, mm, orgány verejnej moci budú eh, v zmysli súčasného znenia, potom by to nebol problém, ale to by sme mali E, ešte dať vymedzenie pojmu public authority v angličtine, ale pokiaľ ide o novorovné znenie článkov 4 a 6, aby boli navzájom konzistentné, orgány verejnej moci podľa článku 2, voči ktorým neplatí smernica, nemôžu byť synonymom e, e, orgánov, ktoré majú na starosti historické a kultúrne aspekty strelných zbraní. Toto nejednoznačnosť treba odstraniť. Pre nás je kľúčové, že táto smernica v žiadnom prípade nemala vyžadovať od muzeí, aby deaktivovali svoje zbierky e, zbraní kategórie A. A to zo štyroch dôvodov. Poprvé sú tu e, kultúrne e, úvahy. Zbraň je aktívny nástroj, má pohyblivé časti, a deaktivácia by znamenala zničenie, takmer e, zničenie týchto zbraní. A takýto predmet by už nebol v žiadnom prípade poučeným. To ako keby sme odstranili motor z, e, z hysterického auta alebo mechanizmus z hodín alebo interiér z budovy. A takýto prístup by sme e, nepripustili v prípade e, ďalších e, predmetov kultúrneho dedičstva. Napríklad to by znamenalo zničenie Pozrite sa na tento obrazok. Toto je e, prvý e, e, na svete guľomet v kategórii 1 a či sa nám to páčilo alebo nie, to by ovplyvnilo naše vnímanie dejín. Druhý príklad, prezentácia automatickej zbranie. Uh, It's never Toto je samopal. E, to je e, e, samopal, ktorý Jozef Stalin e, daroval britskému e, veľvyslancu v roku 1943 ďalší, e, e, ďalší dôvod, takáto deaktivácia by zničil životne dôležitý zdroj informácií e, určených na komparácii, či už pre kriminalistiku alebo pre pracovníkov bezpečnostných štruktúr. A to určite platí pre Spojené kráľovstvo, pretože takéto múzeá a zbierky v Spojenom kráľovstve sa využívajú v boji proti terorizmu E, e, naše zbierky a zbierky z e, Vojenského múzea sa využívali pri vyšetreniach v Severnom Írsku, v Severnom Bosne, v Holandsku príslušné muzeum tiež poskytuje obdobné služby a strata tejto schopnosti by potom zdôraznila bezpečnostné hrozby, pokiaľ ide občanov Európskej únie a takéto zbranie. Tretí dôvod chýbajúca potreba. Rizika, ktoré predstavujú e, zbranie kategórie a v muzee e, sú minimálne, E, dodržovajú sa tam bezpečnostné normy v v zmysli požiadavek štátnych orgánov. V niektorých prípadoch sú tam aj ozbrojené e, stražcovia. E, spolupracujeme s políciou a prístup k takýmto e, zbraniam je obmedzený a pripúšťajú sa k ním ľudia s bezpečnostnou previerkou Máme dobre registrované takéto zbierky, vieme, kde sa nachádzajú jednotlivé predmety, aby e, e, v Británii e, múzea museli mať zbranie kategórie A, musia mať príslušnú licenciu, akreditáciu. Je to veľmi dobrý režim z hľadiska bezpečnosti. A napokon v súčasnosti nie sme si vedomi, aby nejaký akreditované, nejaké akreditované muzeum eh, malo eh, zbraň kategórie A odsudzenú. A posledný dôvod e, súvisí s prípadnou diskrimináciou výnimka pre múzei, e, ktoré sú súčasťou e, vojenskej správy, e, je e, iba vítaná a odstranenie tejto výnimky by bolo diskriminačné E, to by bolo v rozpore s e, princípmi, ktoré sú zásadou politiky Európskej únie. Doteraz som hovoril o múzeách a rôznych definíciách, ale do značnej miery e, naše dedičstvo, i keď nie len v Spojenom kráľovstve, sa nachádza v súkromných rukách. A podľa tohto návrhu všetky súkromne vlastnené zbranie kategórie A by mali byť zničené Samozrejme, e, e, e, historický význam týchto predmetov je rovnaký, či už je vo verejných alebo súkromných rukách. E, v niektorých štátoch existuje na vlastnenie týchto zbraní. Takže e, naše odporúčanie je jednoduché. V prvom rade by bolo e, e, najlepšie ponechať e, článok e, 2, odsek 2 v pôvodnom znení. To by zachovalo existujúce zbierky v múzeách, či už e, v štátnom alebo v súkromnom sektore ak nie, treba e, prepracovať e, zmenu a povedať asi následovne, e, hovorím na vyč- zvýraznené časti, títo výnimky by platili, pokiaľ ide o zberateľov, ktorí majú historické kultúrne zbierky za predpokladu dodržovania E, právneho poriadku členských štátov a článok 6, pokiaľ by som mal zmeniť, e, navrhujem e, pozmeňujúci návrh pre nové znenie zbierateľe verejné orgány a orgány, ktoré majú na starosti kolekcie s kultúrnymi a historickými aspektami zbraní, by mali môcť zachovať funkčné zbranie podľa kategórie A. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ako e, e, druhý vystupí doktor Mark Silvis, rediteľ talianského združenia výrobcov e, športových a civilných zbraní a streliva. Ďakujem, pani predsednička. Vo svojej prezentácii by som chcel vysvetliť názor e, príslušného odvetvia, pokiaľ ide o revíziu smernice. E, chceme zdôrazniť, že ide aj o zbranie pre civilný e, sektor. A v Európskej únii, máme na, v Taliansku máme najlepšiu legislatívu. Naše združenie bolo založené v roku 1980 v Ríme. Združuje 20 najväčších výrobcov a má e, status mimo vládnej organizácie pri OSN e, na talianské priemysel prípada 28% výroby v Európskej únii a 50% e, predaja týchto zbraní v únii. Zastupujem a ústav polovných sportových zbraní, čo je nezisková organizácia vytvorená v roku 76 a združuje e, výrobcov a všetky e, zainteresované orgány. Zastupujeme takmer tisíc spoločností, ktorí pôsobia v tomto sektore a zhruba 150 výrobcov strelných zbraní. E, vplyv nášho dve odvetvia výroba zbraní pre civilný sektor predstavuje 2 milióny kúsov ročne a 40 tisíc 200 výrobcov, 14 tisíc, 200 e, e, distribútorov, 14 tisíc e, malobchodných predajní a 300 tisíc zbierateľov. Činnosť v oblasti športových zbraní v Európskej únii je zastúpená takmer 12 miliónmi zodpovedných občanov, ktorí dodržavajú všetky zákony. A pokiaľ ide o, o polovníctvo a športovú streľbu, tá tvorí zhruba 40 miliard eur a je tam 580 miliónov pracovných miest. Európska legislatíva je zastúpená tromi smernicami e, číslo 91477, 477 2851 to je novela v roku 2008, roku 2008 a je tu aj nariadenie 252 z roku 2012, e, ktorým sa implementuje E, článok 10 e, protokolu o strelných zbraniach. To znamená, že Európa plne e, implementovala protokol o strelných zbraniach OSN. Vyvstáva otázka, či všetky členské štáty uplatnili legislatívu od roku 2008. Okrem toho, treba e, spomenúť aj označovanie dôležitých súčastí. Článok 8 protokolu OSN o stranných zbraniach sa implementuje v článku 4 európskej legislatívy a toto označovanie musí byť prítomné na životne dôležitom komponente strelnej zbrani a jeho zničenie znamená stratu funkčnosti tejto zbranie. To znamená, že všetky dôležité súčiastky e, e, strelných zbranie sa musia označovať e, a registrovať v, mysli smernice. Prípadne takáto zbranie musí byť deaktivovaná. Preto sa domnievam, že návrh Európskej komisie v tomto prípade zdôrazňuje potrebu identifikovať jednu životne dôležitú súčiastku, ktorú treba označiť a to musia dodržovať všetci výrobcovia, dovodcovia a vývozovia. Máme tu aj bližšie vysvetlenia ohľadom týchto označení, ale vidím, že je tu e, medzi rečníkmi aj bývalý predseda e, medzinárodného e, organizácie CIP. Ten dokáže to vysvetliť lepšie. Je dôležité, aby sa uznávali e, príslušné e, normy v oblasti označovania vo všetkých členských štátov e, s tým, aby sme zabezpečili harmonizáciu takéhoto označenia v Európe. Krajiny, kde neexistujú príslušné inštitúcie, musia uznávať označovania z iných členských štátov. Tu vysvetlím, ktoré sú títo nevyhnutné súčiastky, napríklad pištol, máme tu hlaveň, RAM. Tu máme revolver. Ďalej, životne dôležité e, e súčasti e, púšky, teda všetky e, e, kovové časti, poloautomatická strelná zbraň. A mm, brokovnica Existujú tisícky e, modelov e, strelných zbraní rôznych kalibrov. Takisto existuje e, tisícky modelov motorových vozidel s rôznymi motormi. Preto by nebolo správne povedať, že navzájom tieto životne dôležité súčasky sú totožné Mm, potrebujeme veľmi e, dobre vedomosti, aby sme to vedeli e, jednoznačne označiť, ktoré, sú, ktoré nie sú životne dôležité e, súčasti strelných zbraní, ktoré sa môžu meniť. To je spúšť, Ehm, ďalej ehm, zariadenia na ehm, odstranenie hluku, optika, zásobníky. Je možné totiž strieľať z týchto zbraní aj v neprítomnosti týchto súčiastok. Definícia strelných zbraní na základe protokolu OSN strelné zbraň to je akákoľvek zbraň s hlavňou, ktorá e, e, môže e, vypudiť zo seba projektil na základe činnosti mm, pustného praku. Deaktivácia znamená proces mm, odstranenia funkčnosti strelnej zbranie s tým, aby z nej sa už nikdy nedalo strieľať. Existuje nariadenie z roku 2015, a platia e, e, e, od roku 2016. To znamená, že deaktivované strany zbranie by nemali spadať pod rozsah pôsobnosti e, smernice. Vy sú e, ďalšie signálne zbranie, to znamená, že takéto zbranie strelajú slepými nábojmi a používajú sa na eh, si signalizačné účely eh, a sa vylúčujú spôsobnosti smernice, pokiaľ sa využijú iba na takéto účely. Takže signálne e, e, zbranie. Kto v Európe zaistuje správne používanie týchto zariadení v členských štátoch? Poloautomatické e, e, zbranie kategórie B7 e, sú súčasťou prílohy 2 smernice z roku 1991. Počas uplynulých 25 rokov všetky členské štáty riešili problematiku poloautomatických zbraní v civilnom sektore a napokon si myslím, že všade v Európe sa nám podarilo dosiahnuť príslušnú rovnováhu každý členský štát má vnútroštátnu legislatívu v tejto oblasti, takže to by bolo tá prvá možnosť, ktorú by sme sa mohli po, pone, ponechať a poslednou možnosťou by bolo e, zaistiť, e, aby e, zbranie kategórie B7 e, vyrobené e, v Európskej únii e, sa vyrobali takým spôsobom, aby na trhu neexistovali zložky, ktoré by zabezpečili ich premenu na plne automatické zbranie. E, medzi týmito e, alternatívami treba hľadať e, taký kompromis, aby to nepoškodilo príslušné odvetvie e, polovníkov, športovcov, konverzie automatických zbraní. Pokiaľ ide o konverziu automatických strelných zbraní, bude potrebné posúdiť možnosť vypracovania európskeho úsmernenia v oblasti demilitarizácie zbraní E, treba urobiť takúto štúdiu, aby sme pochopili, či treba zakázať takéto e, e, strelné zbranie, alebo či je možné na vedeckom základe riadiť túto problematiku a zaistiť demilitarizáciu. A teraz k záverom. Treba zaistiť označovanie strelných zbraní, aby sa predišlo možnému zneužívaniu deaktivované strelné zbraje musia navždy zostať mm, mm, mimo pôsobnosti smernice. Signálne zbranie by mali zostať mimo pôsobnosti smernice za predpokladu, že je sú, zaistený súlad e, s článkom 1 smernice 2851 akékoľvek e, objekty s neaktivovanými e, dôležitými komponentami by mali byť e, e, v kategórii strelných zbraní. E, E, je potrebné zaviesť európske usmernenia e, v otázke demilitarizácie e, ako alternatívu zbytočného zákazu tejto kategórie v civilnom sektore. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som pripomenula kolegynem a kolegom, že ak sa chcú spýtať otázku hostí, mali by to signalizovať, aby sme ich mohli pridať na zoznam e, účastníkov diskusie. Prosím, zdvihnite ruky, pridáme vás na zoznam. Ďalším rečníkom je Cedric Poitevan, ktorý je z organizácie GRIP, ktorá sa venuje bezpečnosti a mieru. Ďakujem. E, trošku sa to tu redukuje, keď sa hovorí o smernici. Tento návrh prišiel tesne po parížských atentátoch a mal to byť nástroj na boj proti terorizmu a to nebol veľmi dobrý nápad. E, pripomenul to aj Filip Nobl. Návrh smernice e, je súčasťou dlhého procesu, ktorý sa začal pred viacerými rokmi Treba taktiež pripomenúť, že je tu konkrétny cieľ a síce upraviť e, zákonné obchodovanie a zabrániť prechodu z zákonnej do nezákonnej oblasti na vrch smernice. Chce uplatniť e, e, časti protokolu OSN o strelných zbraniach a zlepšiť aj alebo odstrániť nedostatky súčasnej smernice ktoré vyplynuli z hodnotení, ktoré si vyžadala komisia. Preto je tu viacero e, e, dobrých ustanovení, napríklad označovanie, vysledovanie, predaj online, ale ďalšie prvky, ktoré sa týkajú racionalizácie a uplatňovania taktiež e, by to niekedy dokonca mohlo byť kontraproduktívne. Potom nové definície uh, brokers a dealers sú jasnejšie pri strelných zbraniach a taktiež zahrnutie tlmičov a podobných systémov do smernice je pozitívne, ale uh, tlmiče, uh, na rozdiel od toho, čo sa povedala, povedalo, by nemali byť súčasť medzi uh, zásadnými časťami, ale uh, malo by to byť zaradené do inej kategórie a to bude mať dopad aj na označovanie, tak ako vyplýva zo smernice. E, treba mať e, jasnú definíciu e, hlavných častí a komponentov, pretože vieme, aký to má dopad na, na nezákonné obchadovanie. Článok 2.2 viem, že sa o tom veľmi diskutuje v prípade múzeí a zberateľov je to jasné, nejde o to spochybniť e, bezúhonnosť e, zberateľov a múzeí, ale ide o otázku verejnej bezpečnosti a e, sú to miesta, kde sa koncentruje veľa zbraní a preto tu musia platiť prísne dostatočné normy, tak aby nebolo možné to zneužiť nezákonným vlastne e, spôsobom. Potom kategória A výnimky z historických a kultúrnych dôvodov je jasné, že by túto možnosť múzea mali mať, e, keďže majú sociálnu úlohu, ale treba tu mať dostatočné zabezpečenie <clears throat> jasne zadefinované tak aby sa opäť zabránilo umyselnému e, alebo neúmyselnému zneužitiu. Ale nemôžeme súhlasiť s tým, že by súkromná osoba mohla mm, mať vo svojom vlastníctve tovar, ktorý je inak zakázaný. a taktiež nie je jasné, ako sa zadefinuje a stanoví horná hranica e, počtu predmetov, ktoré môžu byť súčasťou nejakej kolekcie. Potom e, e, neutralizované zbranie. Tu je niekoľko nekonzistentností. Treba porozmýšľať nad tým, prečo zbranie kategórie A po neutralizácii ešte stále ostávajú v tejto kategórii vlastne je to konzistentné, pretože e, bolo prijaté nariadenie o spoločných opatreniach pre dezaktiv- dezaktivizáciu. <clears throat> Tie spoločné normy e, sú e, asi nevyhovujúce a preto ich treba posilniť. V kategórii A by mali dostať iba dezaktivované zbranie tejto kategórie, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia, teda ktoré splňajú menej prísne požiadavky de, o deaktiva, deaktivi, deaktivizácie. Je to článok 1.1. A zvyšok by mal spadať minimálne do kategórie C. Potom ďalší sporný bod e, e, prechod z B7 do kategórie A, poloautomatické zbranie na civilné využitie. E, E, pokiaľ boli v kategórii e, zbraní s povolením, e, no nebolo to síce 100%, ale dalo sa to uplatniť. Ak sa to dostane do kategórie zakázaných zbraní, tak už e, ten rámec nevyhovuje. E, znamenalo by to zákaz viacerých, zákon, e, pardon, zákaz viacerých zbraní, ale po, na základe subjektívneho hodnotenia mnohé kate, zbranie kategórie A, A7 by neboli už známe a zažili sme to v Belgicku po legislatívnych zmenách v roku 2006-2007 a potom je tu zásadná otázka, prečo táto zmena kategórie vôbec e, bola uskutočnená, z akých konkrétnych prvkov to rozhodnutie vychádzalo, aký to má dopad na pohyb e, zbraní v EÚ a <clears throat> na bezpečnosť občanov. Ak išlo o to, e, klásť, urobiť, robiť prekážky pre športových strelcov a, a polovníkov, tak e, to vyšlo, ale inak by sa možno, že e, mohlo zakázať e, zmeniť poloautomatické zbranie na automatické, mali by to byť jasné normy, potom takisto jasné normy pre zásobníky, aby už tá strelná kapacita nebola rovnaká. A zbranie kategórie B7 by sa mali dať len ťažko zmeniť výrobcami, tak ako to platí pre viacero modelov v obehu. Tieto nové normy by sa mohli overovať e, e, e, podobne ako je to v oblasti zbraní, tabaku, a alkoholu v USA. Ďalší dôležitý bod predaj na diálku alebo dobierkový e, predaj. Keď sa pozrieme na súčasné trendy e, predaja nákupu online, veľmi ťažko sa to kontroluje, častokrát je to mimo e, zákonného rámca. E, zakázať to je to skôr dobre s výnimkou e, maklérov a obchodníkov. E, nebude to však e, dostatočné, takéto opatrenie by malo dopad, iba ak by sa prísne kontroloval e, predaj e, na dobierku a hlavne v prípade mimo európskych predajcov e, bolo by veľkou chybou, ak by sa časti ktoré sú zakázané v EÚ, sa predsa len nejakým spôsobom dostali do obehu. Možnosťou by bolo že takto nadobudnuté e, zbranie mimo EÚ e, by sa e, umožnili iba ak by sa uskutočnila kontrola totožnosti a boli by vydané potrebné povolenia. Tu ani nehovorím o kontrolách ako takých, ale ide o to mať čo najlepšie e, alebo najviac prekážok pre, e, pre nezákonné e, možnosti kontrola v prípade napríklad smúšených zbraní pred pár rokmi ešte vôbec nebola možná, ale teraz sa to mení je treba mm, každopádne byť proaktívny a mať e, čo najglobálnejšiu e, legislatívu, tak aby boli odstranené nedostatky smernice, <clears throat> tak aby čo najviac platilo to, čo platí v EÚ, platilo aj e, na zbranie a časti nadobudnuté mimo EÚ. Ďakujem. So there's now time for... Teraz je čas na 20 minút otázok a odpovedí. Mám pred sebou Anne-Marie a ďalší. Sergio Cofferati, Mylin Trzynski on the list, but because I'm the rapporteur... I'm... Ale keďže ja som spravodajkyňou, a ostatní signalizujte, ak chcete ešte sa opýtať, ale keďže ja som spravodajkyňou, tak sa chcem spýtať prvého ročníka z výboru pre strelné zbranie. Ja som celkom nepochopila, po čom ste volali, keď ste hovorili o registrovaní a vysledovateľnosti. Ja som bola v tom, že každá krajina má istý znak, istú značku a je zbraň zaregistrovaná podľa tejto značky. Takže hovoríte, že tieto registre nefungujú dobre. Alebo ide o to, že sa že existuje na papieri niečo, čo sa v praxi neuplatňuje správne. Moja druhá otázka sa týka múzeí. Rozumiem, o čo ide, o aký problém ide. Chcem však pochopiť e, dôležitosť zberateľov pre múzea. Pán Silvis, spomenuli ste, že táto značka by mala byť na jednej zásadnej časti každej strelnej zbrane, ale mne sa zdá, že každá zásadná časť strelnej zbranie by sa mala označiť touto značkou. To sú moje prvé tri otázky, ale najprv sa opýtajú e, otázky všetci, čo chceli a potom budú odpovede. Anne-Marie, ďakujem Vicky, ja som tieňovou spravodajkyňou z APP e vo výbore IMCO. Veľmi som rada, že môžeme mať takéto zasadnutie, pretože naozaj zúfalo potrebujeme vaše, vašu erudíciu, poznatky a odbornosť. E, pán Impej z múzeí, ktorý je, sa zaoberá múzeami a s berateľmi. A takisto by som sa chcela spýtať e, ďalšieho z panelistov na otázku bezpečnosti. Tieto zbranie, ktoré majú zberatelia alebo ktoré sa pochádzajú z múzeí alebo sú v múzeách, môžu byť nebezpečné. Je vo verejných zbierkach a v múzeách bezpečnosť dostatočne zabezpečená? Ja nehovorím o kategórii A. Myslím si, že to nebezpečenstvo zo strany múzeí a zberateľov, že sa mi zdá trošku prehnané, ako bolo predstavené. Mohli by ste mi to objasniť? A čo súkromné zbierky? aké množstva zbraní môžu byť u súkromníkov. Pána Silvisa by som sa chcela spýtať niečo k implementácii, pretože vy ste skôr hovorili o tom, že nepotrebujeme viac pravidiel, ale musíme ich lepšie uplatňovať v praxi, napríklad pravidla o strelných zbraniach OSN. Mohli by ste vymenovať, čo je najväčší problém implementácie? Čo nefunguje dobre? na čo by sme sa mali zamerať vo svojej práci, aby sme to zlepšili. Pán Potava, čo sa týka predaja na diaľku, ja s vami bohužiaľ nesúhlasím, hoci verím vašej erudícii. Prečo predaj na diaľku by mal byť zakázaný? Dark web existuje a je nelegálne kupovať na tomto hlbokom temnom dark web v internete čokoľvek Takže kupujúci a nakupujúci, ktorí majú licenciu a licenciu nakupovať a licenciu predávať, prečo by nemohli predávať a nakupovať, prečo by toto malo byť zakázané. Je to forma obchodu, obchodovania, ľudia na vidieku sa jej venujú, takéto forme obchodovania. Prečo by tam to malo byť odsunuté do sféry nelegálnosti? Veď táto smernica je o zbraniach, ktoré sú vlastnené legálne a ja som vo vašom vstupe nepochopila, aké sú hlavné priority, vyhnúť e, čo, čo s tými ľuďmi, ktorí používajú vo voľnom čase zbranie akýmkoľvek spôsobom? Pr- e, ako by mohli zrazu sa rozhodnúť ich používať nelegálne? Pretože z vašej argumentácie mi toto nebolo jasné, bolo to také hmlisté. Ďakujem za objasnenie. Jose Haho, ďakujem, pani predsednička hovorí pán Hala Aho. Tieto plne automatické strelné zbranie alebo strelné zbranie kategórie A v existujúcej smernici je to zakázané, ale treba e, povedať, že existujú výnimky pre splnomocnenie zberateľov alebo múzea. My máme naozaj historické dedictvo v týchto zbraniach a veľkej mm, peňažnej hodnoty a preto treba veľmi dobre premyslieť, čo ideme urobiť. Aj keď by to nebolo retroaktívne, takýto zákaz by legálny trh znefunkčnil. Komisia pri mnohých príležitostiach povedala, že zberatelia zbraní sú zdrojom nelegálne vlastnených zbraní. Ja si myslím, že to je úražka, pretože existujú fakty a čísla, ktorým sa dá dokázať opak. Vo Fínsku, odkiaľ pochádzam, je obrovské množstvo legálnych zbraní, poloautomatických, v, u súkromných zberateľov. Človek, ktorý má dve, e, dva ľahké gulomety a samopal, môže ich mať a je mnoho takých ľudí, ktorých zbranie nikdy neboli použité pri zločine. Takže všetky poloautomatické zbranie sú v Európe veľkým problémom, alebo sú problémom, alebo sa komisia pokúša opraviť niečo, čo pokazané nie je. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Hovorí pani Jakonsári. Jeden z odborníkov sa vyjadril, že Diskusia okolo smernice predmetnej bola veľmi minimalistická. Nepamätám sa na inú smernicu, ku ktorej by sme toľko rozpráv viedli a sme teraz vo fáze, kedy spravodajkyňa Vicky Ford naozaj preukázala veľkú trpezlivosť, za ktorú jej chcem poďakovať. Bola ochotná, aby sa diskutovalo o mnohých problémoch. Cieľom tu je e, zabrániť rastu organizovaného zločinu, a pašovaniu nelegálne vlastnených zbraní. Je to dôležitý cieľ, ale ja by som si rada od odborníkov vypočula, v akých e, rozličných členských štátoch by sa mali prijať aké iné riešenia, pretože sú jednotlivé členské štáty citlivé na iná veci. Pán Jose Hala Aho sa už vyjadril, že táto smernica môže zasahovať do riešenia bezpečnosti a obrany, seba obrany v rôznych krajinách, kde to majú takto vyriešené. Fínske riešenie ob- obrany vychádza zo širokého podhubia. Existuje veľa ľudí, ktorí sú záložníci a preto sú kredibilní Návrh komisie a príloha číslo 1, v ktorých sa vymenovávajú kategórie strelných zbraní a takisto kategórie zakázaných zbraní, vedú k situáciám, alebo mohli by viesť k situáciám, kedy toto riešenie bezpečnosti občanov, jednotlivých občanov v konkrétnych krajinách bude v riziku, bude ohrozené. Ja dúfam, že budete schopní pochopiť, že ak poznáte vidiek a e, oblasti, odľahlé oblasti v mnohých krajinách, po, uvedomíte si, že hobby e, mladých chlapcov a dokonca mladých dievčat je poľovačka. Mladí ľudia, ktorí častokrát sú mladší ako 18 rokov, v istých krajinách chodia pravidelne do lesov a strieľajú, polujú. Takže 16-17 ročný mladý človek, ktorý rád poľuje, by nesmel. Vo všeobecnosti treba povedať, že by sme sa mali snažiť dospieť k dobrému výsledku. Komisia navrhla základný text a dúfame, že náš výbor bude takisto formovať tento text s výborným výsledkom. Ďakujem. Vyšiné kocie. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať jednotlivým, jednotlivým rečníkom, e, ktorí správne pripomenuli, že je tu milná domnenka, že by sa Eh, rozlišovalo nezákonné obchodovanie a potom eh, maximálne cnostné využívanie. Eh, sú tu zákonne nadobudnuté zbranie, ktoré sa potom zneužili na trestné činy, čo sme boli svetkom v posledných uplynulých mesiacoch. Ide o to umožniť zákonné používanie nie trestnej povahy. E, e, potom sa obrátim aj na jednotlivých rečníkov. V hre sú špecifické e, aspekty, ktoré sa týkajú súkromných zberateľov a múzeí. Neviem, či to nezachádza príliš ďaleko, ak ich úplne vylúčime z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Súvisí to napríklad s vystopovateľnosťou. Nedávne udalosti e, to dokazujú, takže úplne ich vyňať z rozsahu pôsobnosti, teda zbranie, ktoré sú súčasťou historických e, zbierok, to zachádza priďaleko. Mňa tak ako Viki trošku zarazilo to, že by sa e, označil iba jeden z hlavných komponentov. To je v protiklade so samotnou definíciou takéhoto komponentu <clears throat> a to môže byť e, dôvodom e, zneužitia. Preto aj ja kladiem dôraz na tú vysledovateľnosť. Sergio, Sergio Koferati, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem našim hostom, ktorí nám priniesli rozširujúce informácie, veľmi užitočné pre našu prácu poslancov. Rád by som položil krátku otázku ktorá tiež e, je dôležitá pre legislatívnu prácu. Moja prvá otázka sa týka zberateľov. Mnohí povedali, že zberatelia sú ako keby v zvláštnom svete, potrebujú zvláštnu výnimku. Ja presne viem, čo je múzeum, ale európske ustanovenia, ktoré definujú charakteristiky zberateľov, sa naozaj, e, sú naozaj nejednotné, roztrieštené. Nie je možné vytvoriť podmienku, ak už v základe existuje takáto diverzita. Mali by sme podmienky najprv e, zjednotiť. Je to zásadná úloha a rád by som si vypočul vaše názory na to, ako by sme mohli zjednotiť tieto ustanovenia, ktoré sa tak líšia e, v rôznych krajinách. Ďalšia otázka sa týka predaja online. Naozaj veľmi pochybujem, aké ustanovenie by mohlo umožniť predaj online. Veľmi jasne treba povedať, že predaje cez internet by mohli byť možné, ak vysledovateľnosť a overovanie by boli nutnou podmienkou takýchto aktivít. Inak budeme riskovať šírenie anomál- ktoré sa budú ešte zhoršovať, zintenzívňovať, keď dáme e, do rúk ľuďom takýto nástroj. Európske nariadenia, napríklad to o deaktivizácii zbraní, ktoré bolo nedávno schválené, e, v rámci tohto nariadenia som nie celkom pochopil, či bolo uplatnené v praxi efektívne, či tam funguje či deaktivácia môže byť reverzibilná, pretože ak nie, môžu tu existovať špecifické ustanovenia týkajúce sa kontroly deaktivácie a príslušné úrady by mali mať poverenie alebo kapacitu skontrolovať, či bola zbraň deaktivovaná. Toľko z mojej strany. Teším sa na odpovede. Predsednička. Predtým, než dám slovo ďalšej rečničke, poslankyni, eh, chcel, chcela by som rozvinúť niečo, čo ma napadlo, keď som vás počúvala. Francúzsky rečník použil slovo neutralizovať, keď hovoril o deaktivácii. Ja ako eh, rodený anglický rečník pre mňa slovo deaktivovať, deactivate, znamená, že to už raz a navždy bolo deaktivované a nedá sa to už znova reverzibilne aktivovať. Ale neutralizovanie znamená, že sa to dá rozobrať a potom sa to dá znova zložiť a znova je to aktivované. Takže v angličtine, ak hovoríme o deactivate, znamená to niečo iné a keď hovoríme o, o právnom rámci a o právnych úpravách, deactivate po, angli- po anglicky znamená niečo iné a po z francúzštiny vychádza zase slovo neutralizovať, neutralize, ktoré by možno bolo vhodnejšie, ak hovoríme o takých zbraniach, ktoré sa môžu opätovne reaktivovať. Malin má slovo. Ďakujem pekne. Predbehli ste ma, pretože ja som sa chcela vrátiť k tomu výrazu e, neutralizovaný, deaktivovaný e, Eh, chcela som tiež potvrdenie, či je to definitívne alebo nie. Ďakujem všetkým rečníkom za upresnenia. Ja úplne súhlasím so všetkým, čo ste povedali o múzeách, zberateľoch, zbranie, ako všetko, čo sa nachádza v múzeu E, má ostať e, v nezmenenej podobe, či už je to zbraň alebo čokoľvek iné. Je to súčasť našich, e, našich dejín. Národná legislatíva potom stačí pri zberateľoch. Pán Silvis, nebolo to úplne jasné v pretlmočení E, tie čísla mi unikli. A pán Noble, vy ste hovorili o e, teroristických útokoch e, vo Francúzsku v posledných mesiacoch a rokoch. Hovorili ste o Mohamedovi Merovi, ktorý, e, ako ste vypovedali, použil starú zbraň. A mňa potešilo, keď ste hovorili o e, ťažkostiach e, pri voľnom pohybe. Viete, ako túto zbraň Mohamed Mera nadobudol? či už vo Francúzsku alebo inde v Európe. A všetkých expertov sa pýtam, či mm, ste vyhodnotili finančnú stratu alebo e, dodatočný, dodatočné náklady, e, ktoré by boli spojené s návrhom komisie. Christian Fielner. Ďakujem pekne za slovo, krátučko. Zdá sa, že komisia otvorila pandorinu skrinku podľa týchto otázok. A naozaj treba opravovať niečo, čo sa nepokazilo? Treba riešiť niečo, čo riešiť netreba? Mm, veľmi rád by som si prečítal hĺbkovú analýzu komisie, ale ešte mám aj dve otázky. Rád by som vedel, keď hovoríme o poloautomatických zbraniach. O koľkých v Európe hovoríme? Koľko takýchto zbraní tu môže byť? Viem, že to je subjektívny odhad vždy. Asi to bude ťažké overovať alebo analyzovať, ale aspoň tak zhruba. Pretože ak o niečom hovoríme, možno by sme mohli vedieť, o koľkých zbraniach, o kol- akom počte zbraní hovoríme. A po druhé, ak ich máme vyvlastniť, vziať ich ľuďom, tak asi budeme musieť ľudí kompenzovať za to, že je takýto vyvlastňovací zákon. Koľko to bude stať, koľko také, taká zbranie je hodná koľko by sa malo ľuďom vyplatiť za vyvlastnenie, aké, aké hodnotné sú tieto zbranie. A chcel by som, e, to by som videl e, štatistiky o zločinoch a počte zločinov, ktoré boli spáchané legálne vlastnenými poloautomatickými zbraňami alebo automatickými zbraňami. Mohol by mi niekto povedať takýto odhad, koľko takýchto zločinov bolo, aký, aby som vedela, aký veľký je problém, lebo je veľmi ťažko prijímať zákony, keď človek nevie tieto základné fakty. Ďakujem. Predpokladám, že k niektorým otázkam by sa vrátili možno aj ďalší. Komisie, komisii dáme slovo na záver. V Belgicku e, sa teraz e, e, strielalo. Eh, práve v tejto chvíli eh, na, na políciu. Eh, je to všetko v rámci boja proti terorizmu. A my si chceme byť istí, že tu budú zastúpené názory všetkých občanov. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Pán Noble, možno e, ako prvý zachováme to poradie. Ďakujem pani spravodajkyňa. Prvý bod o deaktivácii vo Francúzsku e, ide o, o definitívnu deaktiváciu, nezvratiteľnú, čiže aj keď e, na to používame výraz neutralizované, tak je toto isté pri deaktivácii to nikdy nie je dokonalé. Snažíme sa eh, eh, čo najviac eh, potom prípadne odstraňujeme nedostatky. Vo Francúzsku sa to stalo viackrát. Pri súčasnom nariadení komisii je možnosť takéhoto, takéto opravy E, prípadných nedostatkov. E, Vystopovateľnosť, vysledovateľnosť, e, padlo viacero otázok. Je jasné, že pre nás je to, ako policie je to veľký problém, pretože máme veľké ťažkosti pri všetkých tzv. vojenských zbraniach, sú mimo smernice. Tie sa ťažko vystopujú, aj keď mohli byť e, zákonne e, vyrobené aj držané, ale aj tak sa ťažko zaručuje e, vystopovateľnosť. Potom ešte chcem upresniť, že je to dosť zložitá otázka od e, revízie smernice v roku 2008 máme informatické systémy pre vysledovateľnosť na národnej úrovni. <clears throat> Problém je pri e, presunoch v rámci EÚ, ak zbraň si kúpi niekto, kto e, cestuje v rámci EÚ alebo si ju e, objedná v inej krajine. E, národné registre žiaľ nie sú prepojené. E, táto možnosť členským krajinám bola poskytnutá podľa ich vlastných noriem, takže máme zbraň, ktorá opustí nejakú členskú krajinu a dostane sa do inej. A, a v súčasnosti to všetko prebieha e, v papierovej podobe. E, vystaví e, osvedčenie krajina, ktorá povolí dovoz a potom taktiež povolenie na presun. Ale vy ako úrad neviete presne, aká zbraň opúšťa krajinu, kde bola kúpená, ani neviete, kedy sa dostane do inej krajiny a to je preto, že tie národné registre nie sú prepojené. Je to teda nedostatok e, pri vysledovateľnosti, to, že tu e, e, môžu zmiznúť zbrania a to, to, to chceme zmeniť. Je to otázka, ktorá vyvstala aj po londýnskych a madridských útokoch teroristických. Tam išlo o výbušniny. A teraz pán Impiza múzea. Áno, bolo viacero otázok vzťah medzi súkromnými zberateľmi a múzeami. Tu, e, bez ohľadu, kto ich vlastní, sú súčasťou nášho spoločného dedičstva. A ďalšia vec, e, muzejné zbierky vznikajú na základe skoro výlučne e, súkromných zbierok, takže netreba obmedzovať prístup eh, verejnosti. <clears throat> Potom bezpečnosť, či boli eh, ukradnuté eh, zbranie z múzea a potom zneužité, pokiaľ viem, nikdy sa také niečo nestalo či je dostatočná bezpečnosť múzeí. Ja môžem hovoriť e, bezprostredne o Spojenom e, kráľovstve. Podľa nás je dostatočná. My nepredávame zbranie z našich zbierok. Um, nie je to možné. Pri uh, zbraní, zbraniach kategórie A, potom máme aj samotné fyzické prekážky, špeciálne dvere e, a vitriny a tak ďalej, taktiež e, obmedzený počet osôb, ktoré majú prístup k takýmto zbraniam, bezpečnostné previerky a tak ďalej, e, e, inventár všetkých predmetov, ktoré máme, vždy vieme, koľko zbraní máme a potom e, zdroj našich e, zbraní. My e, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si boli istí, že vieme, aký je pôvod. Potom e, kategória A e, to už je dlhšiu dobu nezákonné e, v prípade e, súkromného držania a e, prí, veľmi prísne podmienky sú na získanie e, výnimky. Potom otázka, e, či výnimka zo smernice pre múzei, múzea nezachádza priďaleko, ja si to nemyslím. E, výnimka zo smernice neznamená, že sa zrušia súčasné veľmi prísne kontroly. Ja opäť hovorím o Spojenom kráľovstve, sú tu rôzne akreditačné postupy, a e, špeciálne opatrenia, ktoré sú podľa mňa dostatočné. E, zberatelia, a či to nie je príliš e, zoširoka zadefinované, ja by som odporúčal na nadväznosti na otázky, aby nebola iba spoločná definícia zberateľa v EÚ, ale aj harmonizované podmienky, za akých by ste e, mohli takúto e, zbraň e, držať. To by pomohlo. A posledná otázka o e, cene deaktivácie. My sme sa na to pozreli v rámci Imperial Royal e, Museum. E, skoro milión libier v prípade jednej zbrane. E, e, čiže ak by sme to mali urobiť e, vo veľkom rozsahu, tak by to bolo zhruba 10 miliónov libier. Ďakujem teraz pán Silvis a potom ďalší rečník. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Takže označovanie zásadných e, častí, ja už som to povedala v rámci mojej prezentácie, <clears throat> musí byť označený e, zásadný komponent e, zbrane, tak to vyplýva zo smernice. Teda taký komponent, ktorý by umožnil deaktiváciu všetky predané e, časti e, by mali byť e, predmetom autorizácie. Ak sa zničí jedna zásadná časť zloženej zbrane, tak potom to musíte nahradiť inou zásadnou časťou, ktorá tak či tak bude e, označená a e, bude e, potrebné aj povolenie. Takže nie je možné mať neoznačenú náhradnú časť a na druhej strane sa zníži byrokracia, aby nebolo príliš veľa označení na tej istej zbrane. Naviac návrh Európskej komisie je správny, keďže navrhuje e, zjednotiť systém na európskej úrovni tak, aby všetci výrobcovia a všetky dovezené zbrani označovali tú istú časť. Ide o to, vyhnúť sa tomu, aby v jednej e, krajine o, označíte iba hlaveň, inej inú časť a potom môžete eh, získať na eh, kriminálne účely eh, nejaký náhradný diel. Takže všetci sa musíme zamerať na hlavný komponent, aby, aby nebolo možné mať nejaký neoznačený náhradný diel. Dúfam, že to je jasné neviem, ako je to realistické, hovorí e, predsedajúca. Každopádne vaša požiadavka je jasná teraz, pán Platva. Ja myslím, že ešte musím odpovedať na, na ďalšiu otázku. Ospravedlňujem sa. Pani Koráca Bild sa pýtala napríklad toho, čo považujeme za nedostatočnú e, jednotnosť. Treba zjednotiť systém vo všetkých krajinách EÚ. Aj komisia má možnosť si overiť, že v niektorých členských krajinách sa smernica uplatňuje takým spôsobom, v inej krajine iným spôsobom a preto eh, by bolo dobre zjednotiť systém a vyhnúť sa takýmto <clears throat> nedostatkom. Uvediem príklad. Hovorili sme o deaktivácii. Tá je eh, dostatočná v niektorých krajinách, Francúzsku, Taliansku, Nemecku napríklad, ale nie eh, jedným jedino, jediným spôsobom, ale výsledok je, je porovnateľný. Najdôležitejšie je mať orgán, ktorý osvedčí, že daná zbraň je riadne deaktivovaná. E, CAP by napríklad mohli osvedčiť takúto deaktiváciu a e, máme príklady aj pri e, poplašných zbraniach a signalizačných zbraniach. V Nemecku e, už 10 rokov nie je možné nejak zmeniť signalizačnú zbraň, pretože tam e, e, chýba podstatná železná časť. Ak sú takéto zbranie riadne skonštruované. Pán Koferati sa pýtal tiež na deaktiváciu. Ja si myslím, že <clears throat> potrebujeme orgán, ktorý osvedčí, že deaktivácia bola spravená riadnym spôsobom a že takáto deaktivovaná zbraň je bezpečná. Potom mm, niekoľko údajov o, o, o o, o tomto odvetvi, ale e, do, dobre, neskôr e, tieto údaje sú k dispozícii na webovej stránke e, nášho výboru, výboru IMCO, takže pri číslach vás odkážem na, na tieto podklady. Ďakujem pekne, takže teraz aj keď už máme skoro 25 perčen, e, minútový skos, pán Stasen e, e, z Belgicka. Ale pardon, ešte pán Poitvin musí odpovedať na nejaké otázky, ak by ste sa mohli zmeniť do dvoch minút. Ďakujem. Stručne k viacerým bodom ktoré tu odzneli. Internet a zberatelia, tu treba mať na pamäti, že eh, treba eh, jasne eh, znemožniť prechod zo zákonnej do nezákonnej oblasti. Ako to už bolo povedané, ľudia, ktorí chcú spáchať nejaké trestné činy, sa uh, Eh, obracajú na staré zbranie alebo deaktivované eh, a následne funkčnené zbranie. Vidíme, že to veľmi dobre funguje v EÚ napriek niekoľkým prekážkam, ale predsa len eh, je, je to možno aj pozitívne, že, že problémy sú iba v tejto oblasti a nie v inej. Treba presne vedieť, aké sú súčasné nedostatky No to isté si treba uvedomiť aj pri smernici, keď e, nadobudne účinnosť. Preto by bolo dobré e, mať jednotnú definíciu štatútu zberateľa a taktiež e, podmienok e, pre vytvorenie nejakej zbierky. Je dôležité byť čo najúplnejší pri internete a teda doplniť smernicu o obmedzení predaja na internete o, o, aj o nákupe na, o nákup na internete. Nákup a predaj na internete to je veľmi dôležitá otázka, pretože e, legislatívne rozdiely sú v rámci EÚ a e, časti zbraní sa môžu e, dostať do krajiny A, potom e, sa presnú do krajiny B bez veľkých ťažkostí a práve tu komisia e, chce prísnejšie upraviť predaj na internete a ešte k múzeám. Mohli by sme sa inšpirovať britským príkladom, to by bolo veľmi pozitívne ak by sme e, mali e, rovnaké postupy pri zabezpečení múzeí. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Teraz Jean-Luc Stassen z belgického Proof Master. Vítam všetkých prítomných. Ja hovorím ako riaditeľ Eh, belgického Proofmaster, som aj policajt. Eh, moja kolegyňa mi pomohla, eh, pracuje pre belgickú, belgickú justičnú policiu, oddelenie pre obchodovanie zbra- so zbraniami. Ak dovolíte, na pár sekúnd jej dám slovo predtým, ako budem pokračovať ja. Dnešná diskusia je mimoriadne dôležitá, čo sú zásadné mm, komponenty zbranie, poplašné zbranie, štatút e, zberateľov. E, viete, že v súčasnosti sa 4-5 kilometrov odtiaľto striela. E, už minimálne traja policajti boli zranení a podľa všetkého bol použitý samopal. E, pre nás bude najdôležitejšie zistiť, odkiaľ tá zbraň pochádza, preto je tak dôležité e, e, vystopovanie, či to bola nejaká zbraň nejakého súkromného zberateľa alebo niečo, nejaký iný pôvod. Zatiaľ našťastie boli zranení len policajti, žiaden občan. Eh, len vedzte, že eh, je to, je to veľmi aktuálna téma aj vo svetle toho, čo sa práve teraz deje kúsok od tohto miesta. Pán Stasen teraz. Eh, ja mám hovoriť o strelných zbraniach poloautomatických s, s slepými nábojmi, deaktiv, deaktivovanými a, samozrejme ide o definitívnu deaktiváciu, ako sa to upresnilo, čiže zbraň už potom definitívne nie je schopná e, e, strieľať pri zbraniach a rôznych kategóriách treba hovoriť o e, zberateľoch, treba tu mať e, jasne zadefinovaný štatút. E, e je to celkom e, dobre zadefinované už aspoň v niektorých členských krajinách. E, má to byť súkromný zberateľ, e, múzeum e, s rôznymi právnymi e, štatútmi. To e, musí byť e, súčasťou smernice, tak aby aj zbranie e, kategórie A mohli byť predmetom e, zbierky, ak budú mať všetky povolenia. Vydanie takéhoto povolenia na zbieranie takýchto zbraní, to by malo byť možné pre maximálne 20 e, e, ročné. E, potom horná hranica množstva takto držaných zbraní. Potom obmedzenie počtu automatických zbraní podľa značky a typu a opäť by sa e, rozlišovalo medzi rôznymi múzeami a súkromným zberateľom a taktiež e, e, podmienky pre uskladňovanie a prísnejšie by to bolo pri automatických zbraniach, kde by musela byť odstránená nejaká zásadná časť pre fungovanie zbrane. A teraz budem hovoriť hlavne o kategóriách e, zbraní. Hovorilo sa tu o deaktivácii, e, či už automatické alebo nie e, zbranie. Deaktivácia má za cieľ znemožniť strelbu definitívne z nejakej zbranie. Deaktivácia je minimálny postup, ktorý platí bude platiť od 8. apríla 2016. Pre súčasne držané zbranie bez zmeny vlastníctva sa nič nemení. Nový postup na už reaktivované zbranie sa obmedzí iba e, pri e, bezplatnom alebo e, postupení alebo pri predaji Taktiež by mal byť vydávaný, vydané spoločné osvedčenie v papierovej podobe, ktoré by platilo pre všetky členské krajiny podľa smernice 91. Takéto deaktivované zbranie, či už automatické alebo nie, nie, spadajú do rozsahu pôsobnosti e, súčasnej smernice, ale je tu potreba môcť takéto zbranie vysledovať a preto musí byť možné ich e, zaradiť minimálne do kategórie D, ale ideálne do kategórie C. Teraz civilné poloautomatické zbranie, ktoré e, vyzerajú ako automatická zbraň pre takýchto, pri takýchto zbraniach, ako e, sa presne e, chápe výraz civilný. Civilné strelné zbranie sú dlhé poloautomatické zbranie, kde hlaveň presahuje 30 cm alebo celá zbraň 60 cm. Potom podoba eh, s automatickou zbraňou. Tu ide o kritérium, ktoré je výsosne subjektívne a kvôli tomu bude e, e, výraz, e, pardon, rozdiel vo výklade v jednotlivých členských krajinách. Už sme sa s tým stretli v Belgicku a preto sme sa od toho odklonili, pretože to nie je možné použiť v praxi. Ten, toto subjektívne kritérium spôsobí zmetok a chaos – o pár rokov a tento chaos medzi e, rôznymi vnútroštátnymi interpretáciami bude to, to je niečo, čo môžu zneužiť kriminálne kruhy. Možno, že by bolo lepšie sa zaoberať e, zásobníkom, teda mala by byť obmedzená jeho kapacita maximálne 10 nábojov a riadi sa to e, rovnakou e, klasifikáciou ako celá zbraň. E, mohla by to byť aj zásadná časť zbrane, ktorá podlieha požiadavkám vysledovateľnosti nejaká poloautomatická karabína, tam by e, nebolo možné mať zásobník pre 30 e, nábojov, ale iba 10. Takže by sa to e, takto obmedzilo a naviac nábojníky by sa museli riadiť kritériami danej kategórie zbrane alebo by bol e, strop pre e, počet, alebo by sa to e, klasifikovalo ako kľúčová časť, ktoré, ktorá musí podliehať sériovému číslu a rôznym kritériám pre povolenia a vysledovateľnosť. Poloautomatické zbranie projektu. Chceme, aby to bolo v kategórii B, pokiaľ eh, by sa zmena uskutočnila verejnými alebo súkromnými eh, orgánmi alebo osobami, ktoré na to majú povolenie v súlade s vnútroštátnou legislatívou. Eh, a takýto postup by zaručil nezvratnosť takejto zmeny Potom deaktivácia, tu by sme mali spolupracovať s CAP, aby boli e, vydávané povolenia, ktoré sa nedajú e, sfalšovať. Potom e, varovné zbranie, tu treba rozlišovať pôvodné varovné zbranie a takými, ktoré boli upravené. Ide o nosné zbranie, ktoré eh, nie sú eh, konštruované tak, aby mohli eh, strieľať a majú iba vydať zvuk. Potom, čo sa týka homologácie, tu vznikla pracovná skupina v rámci CAP na žiadosť EÚ a má zadefinovať jednotné európske technické kritériá Pán Stasen, e, naozaj máme veľký časový sklz, neviem, či by sme to e, nemohli nejako skrátiť. Dobre, tak už len 30 sekúnd, pani predsedajúca. E, potom tie pozmenené varovné zbranie, ktoré sa používajú napríklad v rámci filmovania alebo v divadle. Tu e, poukazujeme na to, že e, chýba postup, e, ktorý by platil pre takéto zmeny. Ponecháva sa to na danú osobu alebo členskú krajinu, ktorá takéto zmeny uskutočňuje EÚ, sa musí zamyslieť nad postupmi, ktoré takéto zbranie pozmeňujú, musia ostať v pôvodnej kategórii, a teda podniky, ktoré ich dávajú k dispozícii pre rôzne činnosti, musia e, mať e, potrebné e, povolenia. Repliky zbraní ide o verné repliky skutočných strelných zbraní, ktoré používajú bušný prach na vystrelenie, ale predsa len pri klasifikácii treba niekoľko bodov objasniť, e, smernicu treba pozmeniť a mať e, nielen zbranie, ale strelné zbranie, e, príslušenstvo a muníciu. Malo by to zahrňať aj tlmiče a zásobníky, ktoré presahujú štandardnú kapacitu potom tie, ktoré si vyžadujú povolenie, e, tu by mali byť taktiež nábojníky e, kategória C a D. Tam by to mala byť munícia a, a, a príslušenstvo a potom definícia zásadných častí, o tom sa hovorí e, neustále ale ja mám návrh, ktorý vyplýva z rozhodnutia CAP polautomatická pištola, zásadné časti, e, to je hlaveň, nábojník a tak ďalej. Pri Revolverej sú to ďalšie e, časti, ale rečnička, e, predsednička prerušuje rečníka. Prosím, mohli by ste to prosím poskytnúť v písomnej podobe? Áno, bez problémov. Ďakujem pekne. Ako ďalší vystupí Filip Paskat, zastupuje e, e, Združenie e, Federácii pre polovníkov a ochranu prírody. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokúsim sa hovoriť veľmi rýchlo chcel som mať e, prezentáciu, nejako sa s tými darí, nevadí. Naša federácia združení pre e, polovníctva a ochranu prírody Európskej únie bola zriadená v roku 1977 v Bruseli. Zastupujeme 7 miliónov polovníkov. Sme najväčším zainteresovaným subjektom všetkých týchto diskusí. Keďže už sme veľa hovorili o trestnej činnosti, o terorizme Rád by som trošku zmenil uh, e, tému, čo je to polovníctvo, čím sa zapodievajú polovníci a na čo potrebujú strelné zbranie. E, polovníctvo e, tvorí v Európskej únii 16 miliard eur, e, umožňuje e, e, správu e, prírody, e, prospeva biotopom, e, E, prispieva e, vidieckému hospodárstvu. Je to e, starodávna tradícia, má svoje korenie v našom kultúrnom dedičstve a je dlhodobo udržateľným zdrojom zdravých potraviny, potravin. A nie nadarmo polovníci chodia do lesa, aby sa vrátili s nejakým úlovkom Mm, e, polovníctvo sa stáva stále populárnejším vo viacerých štátoch. Štátom vo Švédsku napríklad máme 87%, e, e, máme tu situáciu, že 85% obyvateľov schváľuje polovanie a mnohé ženy dostávajú e, povolenie na to, aby stravili čas v prírode. Vítame pevnú reakciu Európskej komisiu e, v boji proti terorizmu, to je jednoznačné. Naša federácia podporuje náležitú kontrolu stredných zbraní v rámtanie opravených a proporcionálnych obmedzení, pokiaľ ide o akvizíciu a vlastnenie zbraní. Čiže opatrenie, pokiaľ ide o označovanie, výstopovateľnosť cez hraničnú výmenu informácií. Toto všetko e, môžeme len e, uvítať. Berieme na vedomie, že komisia nesprevádza e, svojho návrh hodnotením vplyvom, vplyvom prepačte, a obávame sa, že tieto opatrenia by mohli neproporcionálne ovplyvniť legálnych používateľov stredných zbraní prostredníctvom našej e, e, e, organizácie sme predložili naše stanovisko ohľadom pracovného dokumentu. Navrhujeme aj vlastné riešenie. Opätovne sme uvádzali, že tento návrh ovplyvne to výrazne legálnych používateľov. To je otázka minimálneho veku, E, e, lekárske skúšky a otázky licencovania. Toto všetko e, ovplyvní legálnych používateľov zbraní. Vždy sme tvrdili, teda komisia tvrdila, že cieľom tohto návrhu by nemali byť polovníci, avšak sa obávame, že poškodí nás. A preto sme k dispozícii v snahe napraviť tie zmeny, ktoré e, nechťac e, možno e, negatívne ovplyvňa podobníkov. Tak, toto je Kalašnikov, toto nie je polovná zbraň, to je zakázaná zbraň kategórie A. Nemáme zájem o ochranu, ale existujú aj ďalšie polovné zbranie kategórie B, karabíny a poloautomatické brokovnice. E, e, e, dvojhlavňové púsky kategórie C, tie sa majú deklarovať. V kategórii D máme tradičné hladkohlavňové pušky toto netvorí e, žiadny problém, avšak máme určitý problém s B7, poloautomatické strelné zbranie, e, sú určené na civilné používanie, ale pripomínajú zbranie s automatickým e, nabíjacím mechanizmom. Treba si však uvedomiť, že toto nie je veľmi populárna polovná zbraň, ale prečo máme v tejto súvislosti nejaké výhrady? Pokúsime sa to ilustrovať, ale animácia sa nám nedarí. V každom prípade e, e, zistujeme, že v zmysle existujúceho návrhu takéto poloautomatické strelné zbranie, ktoré pripomínajú e, automatické zbranie, dostanú sa do kategórie A vzhľadom na svoje estetické vlastnosti. Avšak čo sa stane neskôr? V kategórii A máme poloautomatický mechanizmus, ktorý je rovnaký ako v e, strelných zbraniach kategórie B. A tu vzniká prepojenie medzi kategóriou A, zakázané poloautomatické zbranie, a zbranie, ktoré nie sú zakázané. A budúcnosť takýchto e, polovných zbraní nás veľmi znepokojuje. Majú totiž e, poloautomatický e, mechanizmus nabíjania a je tu riziko toho, že všetky títo druhy sa dostanú do kategórie A zakázané zbranie a už nebudú prítomné v skupine zbraní pre polovníkov. A preto sa snažím e, vysvetliť, prečo považujem za potrebné braniť túto kategóriu zbrania. A preto sme pripravili návrh, keďže komisia uvádza, že skutočný problém súvisí s prípadnou konverziou e, automatických e, zbraní na poloautomatické zbranie a práve preto pôvodne sa táto kategória aj vytvorila. Navrhujeme e, zaviesť spoločné e, konverzné normy, e, ktoré zaistia, že všetky druhy konverzie sa musia vykonovať spôsobom, ktoré sa nedá zvrátiť toto by bolo riešením na záchranu tejto kategórie zbraní s tým, aby sa zabranilo nezákonnej spätnej konverzie na plne automatické zbranie. Naša federácia sa domnieva, že je tu priestor na uvedenú úpravu poloautomatických strelných zbraní. Chceme sa vydriť aj k možnosti predaja v režime online, o tom sa veľa diskutuje v zmysle smernice o e, diálkovej komunikácii mm, sa nevyžaduje e, súčasná fyzická prítomnosť. A preto e, trvanie na súčasnej prítomnosti je v rozpore s literou tejto smernice. Obávame sa, že aj ďalšie formy E, e, predaje na diálku prostredníctvom mailu, e, telefónu a ďalších diskusí v rámci transpozície mm, sa stane vykladať ako trestný čin. Takže, pani predsednička, áno, urýchlim to. Ako už povedal pán Koferati, Federácia FACE sa prehovára e, za prísnu kontrolu zo strany príslušných orgánov e, v oblasti internetového predaja. To znamená, že vystopovateľnosť a možnosť kontroly zo strany príslušných orgánov sa musia zachovať s tým, aby sme mohli zachovať predaj online aj v prípade súkromných osôb a dôraz tejto smernici by sa mal e, e, venovať tzv. E, tmavej stránke internetu a nie legálnemu predaju. Vyzývame Európsky parlament, aby sa vyhol diskriminácia osobitných skupín používateľov ako športovcov alebo polovníkov a vylečenie ich zbraní, spôsobenie zbraní by bolo podľa nášho názoru diskrimináciou týchto skupín. Navrhujeme sa vrátiť k existujúcej e, diskriminácie. Tlmiče. Zredenie na úpravu hlučnosti alebo tlmiče, keďže neovplyvňujú funkcionalitu e, e stredných zbraní, by nemali byť bezpečnostným rizikom a na účely e, tejto smernice tlmiči by sa nemali považovať za zásadné komponenty. Máte iba 20 sekúnd k dispozícii, hovorí pani predsednička uchovania. To sa tiež spomína v návrhu, o tom sa veľa diskutuje. Domnievame sa, že úprava uchovania zbraní v kategórii A a B musí zaistiť ich E, e, skladovania takým spôsobom, aby sa zabránil prístup nepovoleným osobám. To znamená, že malo by to zostať v pôsobnosti členských štátov, aby sa rozhodli, ako sa má upraviť e, uskladňovanie takýchto zbraní. Pokiaľ ide o ďalšie priority, treba uplatniť princíp subsidiarity s tým, aby tieto otázky otázky vydávania a odňatia povolení na používanie a vlastnenie e, zbraní bolo v posobnosti členských štátov. Naše závery už sme vám zaslali, pani predsednička. Chcela by som poďakovať. Nerad by som e, e, vylúčila 8 miliónov alebo 7 miliónov poľovníkov. Viem, že ich počet rastie, ale treba zabezpečiť aj dostatok e, e, priestoru pre e, našich europoslancov, zástupcov ďalších mimovládnych organizácií a predstaviteľov Europolu. Chcem sa uistiť v tom, že bude dostatok času, aby sme poskytli slovo predstaviteľom Ústavu pre výskum mieru Europolu s tým, aby zostali aj možnosti, aby zostala možnosť pre e, europoslancov klásť otázky. Pán doktor e, Štokholmský e, výskumný ústav mierový výskumný ústav a potom pán Kapienko z Europolu. Ospravedlňujem sa v mene spravodajkyne z výboru Líbe mala e, byť spolupredsedničkou, ale musí sa zúčastniť hlasovania ohľadom situácie v Turecku. Ďakujem pekne za túto možnosť. Pokúsim sa skanabilizovať svoju e, prezentáciu, aby som ju skrátil, aby som sa neopakoval. Našim, e, na vec, ktorá nás najviac znepokojuje, je bezpečnostné hľadisko. Chceme to riešiť komplexne, zohľadniť problémy, s ktorými sa stretávajú e, predstavitelia e, spoločnosti a orgánov činných trestnom konaní. E, terorizmus iba, iba súčasť všetkých týchto diskusí. Keď sa rozprávame s predstaviteľmi silových zložiek, zistujú, že zločinci zvýšujú dopyt po stredných zbraniach, vrátane ťažkých zbraní a v niektorých členských štátoch sú um, dôkazy toho, že uh, vyšetrovanie uh, trestných činov a vražd za použitie strných zbraní je zložitejšie. A zistujeme, že táto Problematika je podstatne širšia, zahrňa viaceré druhy zbrania, nielen poloautomatické, na ktoré sa zvyčajne sústreduje naša pozornosť. Iba jedno slovo ohľadom poloautomatických zbraní. Veľký dôraz sa kladie na možnosť e, prepracovania, konverzie týchto zbraní a nie sme presvedčení, že to je hlavné e, bezpečnostné riziko, ktoré súvisí s poloautomatickými zbraniami potrebujeme e, izolovať určité charakteristiky poloautomatických e, zbraní, ktoré zvyšujú atraktivitu pre zločincov. Totiž e, podľa existujúcich údajov v prípade automatických zbraní, dokonca poloautomatické zbranie sú výhodné pre zločincov, pretože šetria muníciou to znamená, e, že treba sa sústrediť na také vlastnosti poloautomatických zbraní, ktoré znížia ich atraktivitu e, z hľadiska zločincov. E, to, čo som chcel povedať, už spomenul kolega z, zo skúšobne zbranie z Belgicka. Teším sa na písomnú prezentáciu, avšak najčastejšie sa používajú nie poloautomatické zbranie, ale e, zbranie, ktoré sú mimo posobnosti súčasnej úpravy a dopyt e, e, v kriminálnych kruhoch zodpoveda ich anonimite, pretože ťažko sa vystupujú, ľahko sa dajú rekonvertovať, deaktivovať a to znamená, že je po nich veľký dopyt. Prečo takéto zbranie sú mimo súčasného systému? Už sme o tom hovorili Jeden z dôvodov je ten, že boli deaktivované, čiže niečo, čo bolo strelnou zbranie, už nemôže streľať v súčasnosti. Nebudem opakovať to, čo sa už povedalo v, o deaktivácii, ale chcel by som zdôrazniť zo pár hľadísk. Bez ohľadu na to, aké štandardy sa schvália, nesmú byť e, menej prísne ako súčasná vnútroštátna úprava. Harmonizované štandardy nemali by umožňovať krajinám dvíhať existujúce e, hranice. V niektorých krajinách deaktivácia v podstate znamená deštrukciu, zničenie zbranie. Tam nevidia potrebu deaktivácie. Deaktivované zbranie e, nie sú zaujímavé pre zberateľov. Ako vieme, chcú zachovať pôvodné charakteristiky strelných zbraní, takže spoločné normy by nemali znižovať existujúce vnútroštátne štandardy a register deaktivácií sa musí natrvalo zachovať v databázach e, policie, pretože v niektorých prípadoch sa používajú reaktivované e, e, zbranie, to znamená, že štandardy deaktivácie nie sú dokonalé a zachovanie týchto registrov je dôležité z hľadiska vystupovateľnosti. Prečo takéto zbranie sú mimo systému? Pretože sa nezaradili do systému ako stelné zbranie pre civilné používanie. Už sme hovorili o rôznych e, replikách zbraniach určených na slepé náboje alebo e, konvertované e, pneumatické zbranie. A tu je veľmi dôležité, aby všetko, čo sa dalo prerobiť na strelné zbranie, sa nepovažovalo za napodobneninu. A tu je logický návrh komisie. Všetko, čo sa dá konvertovať na zbraň, sa musí vnímať ako zbranie Experti tvrdia, že e, ak človek má príslušné zručnosti, dá, e, dokáže prepracovať e, alebo rekonvertovať na zbraň takmer čokoľvek. A preto treba vypracovať štandardy toho, čo sa dá bez problémov rekonvertovať na strelnú zbraň. To znamená, že treba dosiahnuť spoločné pochopenie toho, čo všetko sa dá rekonvertovať na zbraň a predovšetkým vypracovať použiteľné normy, tým, aby e, dostupnosť e, zložiek potrebných na konverziu e, niečoho na zbranie bola súčasťou nasledujúcich diskusí. Budeme musieť sa venovať spoločným štandardom na to, aby sa niečo prerobilo na zbranie. A teraz Robert Krapinko, Europol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám tiež pripravenú prezentáciu, ale ak ešte zatiaľ nie je pripravená, môžem krátke expoze. Začal by som 30-sekundovou prezentáciou Europolu, aby som sa vyhol nedorozumeniam e, v diskusiách budúcnosti. Našou úlohou je podporovať členské štáty pri prevencii a boji organiz- proti organizovaného zločinu, takého, ktorý má cezhraničnú dimenziu. Dva roky máme teraz e, tým, ktorý sa venuje len výrobe a predaju strelných zbraní v tomto kontexte. Toľko moje úvodné poznámky. Ako vidíme, v, za dva roky bol náš mandát pri úzky, teraz ho rozširujeme aj na explozíva, výbušniny, prekurzory, malé zbranie a takisto CBRN. Na týchto diapozitívoch by som chcel ilustrovať e, také čiastkové zistenia, pretože nemáme e, celkový obraz o tom, čo sa deje pri boji s, so zločincami používajúcimi strelné zbranie. Toto je istý prehľad o tom, ktorí zločinci sa podielajú na pašovaní strelných zbraní v členských štátoch každom jednom sa tento fenomén prejavuje. Preskočím niekoľko diapozitívov, kde sú informácie, ktoré ste už počuli od predchádzajúcich rečníkov. Budem hovoriť o reaktivovaných a deaktivovaných zbraniach. Nebudem hovoriť o pašovaní zbraní prichádzajúcich z vojenských zón, vojenských zbraní. Budem hovoriť o, iba o tejto jednej téme. Čo nás prekvapilo, keď e, sme prvý raz boli konfrontovaní s firmami z niektorých členských štátov, bolo, že sa predávajú deaktivované zbranie nákupcom v západnej Európe a my sme skonfiškovali tieto zbranie, ktoré boli už medzi tým reaktivované a dokázali sme ich e, vysledovať späť do pôvodnej firme. Tá pôvodná firma bola legitímna, všetko v poriadku s takouto firmou, ale videli sme, ako predaj sa zvyšuje v tejto firme, ako rastú ich čísla a aké bo, to bolo pre nás e, ťažké zistiť, ako sa zbranie zasielali, kto boli nákupcovia, dokumenty neboli celkom e, čisté, presné, pretože e, pre nás bol veľký šok, že ako zákonodarcovia e, máme problém s legitívne existujúcou firmou. A čo s tým ďalej? Ja neproblematizujem túto časť, len sa s vami chcem podeliť o moje skúsenosti, o ten šok, keď som, sme sa snažili získať spravodajské informácie o tom, ako beží reťazec predaja takých zbraní, ktoré sa dajú ľahko reaktivovať a potom použiť pri páchaní trestnej činnosti, nehovoriac o terorizme. Takže toto sú iba zbranie z jednej jedinej firmy, ktorú som spomínal. Dodávky do celej Európy a potom reaktivovanie zbraní. V členských štátoch sme zdieľali tieto informácie a poprosili sme ich, aby nám zistili všetky členské štáty, ktoré k nám prišli, eh, po, po, tvrdili, áno, my sme skonfiškovali zbranie, ktoré boli reaktivované od nebezpečných zločincov, pomôžeme vám. A boli to akustické, extenzívne zbranie, to je firma, ktorá predáva zbranie a veľmi rýchlo sa zdvihol, zdvihli čísla predaja ukončiť, ukončím svoju krátku intervenciu preto, aby ste mi mohli položiť otázky. Toto, priem, toto priemyselné odvetvie, kedy sa legitímne vyrábané zbranie používajú v iných oblastiach, potrebujeme viac, lepšiu štruktúru, viac priestoru pre ľudí, ktorí sa zaoberajú odhaľovaním trestnej činnosti alebo prevenciou trestnej činnosti, takisto investigatívou keď vyšetrujeme e, trestné činy u skupín, ktoré používajú strelné zbranie, potrebujeme na to viacej zdrojov a priestoru. Ďakujem. Som pripravený na vaše otázky. So in theory now is the... Teoreticky by sme mohli teraz mať čas, hovorí pani predsednička, na E, schôdku koordinátorov. Mohli by sme z nej vziať 15 minút z tejto schôdky koordinátorov, alebo dokonca pol hodinku, aby sme mohli, aby sme mohli ukončiť toto kolo otázok a odpovedí? Ďakujeme. 15 až 20 minút. Kto má otázky, nech sa páči. I'm, I'm going to ask first question. Položím prvú otázku. E, trošku ma metie, konvertibilita a štandardy, normy konvertibility. Ja to nechápem. Je to problém? Naozajstný problém v rámci existujúcej smernice, ktorá, o ktorej nikto nenavrhuje, aby sa menila. Je to jasné. Ak niečo je strelná zbraň a dá sa to konvertovať ak, ak sa to dá zmeniť na strelnú zbraň, tak už to je strelná zbraň, nie? Už je to aj predtým v kategórii strelných zbraní. Malo by to byť jasné podľa článku 1. Prečo nechápem, prečo by sme mali mať štandardy na deaktiváciu a posilňovanie noriem deaktivácie, neutralizácie, ale pokiaľ ja tomu dobre rozumiem, zákon hovorí, že aktivity tejto slovenskej firmy sú nelegálne, pretože predávajú prvky, produkty, ktoré sa veľmi ľahko dajú zmeniť na, na strelnú zbraň, a ktorá je už nelegálna. Takže toto je moja prvá otázka. Anne-Marie Koraz-Bild má ďalšiu otázku. Ďakujem, kratučko. Dovolte mi, Vicky, povedať, aká som šokovaná, keď som počula o tom zranenom belgickom policajtovi. Mám otázku pre zástupcu, ktorý hovorí o podobnosti. Mali by sme naozaj byť presnejší v tejto smernici, keď sa niečo javí ako, ako niečo iné, to e, by nemalo zavážiť, pretože vo svojej podstate je to zbraň. Chcem položiť otázku Europolu. Vy ste tu odprezentovali naozaj znepokojujúci obrazok toho, kde všade sú zbranie a ako rýchlo sa zvyšujú ich počty spolupráca medzi členskými štátmi je dostatočná a to, čo máme v smernici, je adekvátne, e, čo sa týka cezhraničných aspektov toho, čo e, sa deje v Európe, že sa legálne e, produkty stávajú nelegálnymi. Všetci členovia výboru, potom náhradníci výboru, potom ostatní. Andreas Schwab má slovo. Mám dve otázky. Najskôr na zástupcu belgickej policie, ktorý eh, kritizoval eh, tie zbranie, ktoré sa podobajú eh, vojenským zbraniam. Naozaj chcem potvrdenie, že táto definícia nefunguje a potom otázka na zástupcu polovníkov. Na čo potrebujú polovníci poloautomatické zbranie, prosím vás? Pascal Zora. Teraz Pascal Zora. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, stručne chcem e, využiť prítomnosť e, belgických, francúzských policajtov a Interpolu a chcem sa ich opýtať na niečo, čo je pre nás zásadné. síce či podľa nich existencia rôznej legislatívy v EÚ <clears throat> zhoršuje ich e, možnosť e, zasiahnuť, pretože my e, nerozmýšľame nad subsidiaritou, už to tu povedalo, je to na členských krajinách, a my ako, ale my ako europoslanci musíme zadefinovať spolu s komisiou normy, ktoré môžu uľahčiť vašu prácu. Je ja chápem e, súkromné záujmy, záujmy polovníkov, nikto ich nechce podkopať, ale e, obchodovaniu so zbraniami treba zabrániť a nebyť svetkom toho, čo sa deje. Čiže policia sa tomu musí venovať. Treba aby sme sa my zamerali na e, legislatívu a rozdiely a zamyslieť sa nad tým, či to nie je prekážka pre políciu. So, um... Takže, Alora, aho, má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Jedným z najkontroverznejších detailov tejto smernice je, sú poloautomatické zbranie a niektoré ich typy. Táto tieto kritéria podobnosti na iné zbranie nie je uspokojivo definovaná. Treba reš, uh, urobiť uh, isté technické úpravy, uh, odborné technické úpravy na, také, na takýchto zbraniach, aby bolo jasné, či sú to športové zbranie alebo zbranie používané na iné účely alebo vojenské. Ak sa e, na týchto zbraniach objavujú vojenské prvky, možno to ovplyvní presnosť a ergonómiu e, týchto športových zbraní, pretože deti pri športovej strelbe napríklad nepotrebujú tieto vojenské prvky, potrebujú skôr ergonomiku e, na zásobníky napríklad môžu mať až 10-násobne väčšie množstvo streliva, než je tomu u vojenských, než je tomu u športových zbraní. Ak by sme začali hovoriť o zákaze týchto zbraní, tak asi by bol útok na obchody predávajúce zbranie, aby si ich ľudia nakúpili do zásoby. Ja by som si rád vypočul vaše názory, či pušky v Európe sa pravdepodobnejšie mohli použiť na páchanie trestnej činnosti, e, keď majú vojenské prvky, napríklad istý spôsob úchopu alebo niečo, čo umožňuje e, dlhšie, e, presnejšie strieľanie. Ja myslím, že toto je veľmi zásadná otázka. Ďakujem za jej objasnenie. Ďakujem. Jens Spencer. Ďakujem za slovo, pani predsednička hovorí pán Bentsen. Som z krajiny, ktorá má veľmi striktnú legislatívu v tejto oblasti, takže návrh komisie pre nás neznamená veľkú e, pridanú hodnotu. Čo sa týka deaktivácie zbraní, ja mám otázku na Europol. Mohli by ste mi povedať, či pre zbranie, ktoré sa opätovne aktivujú, či mi môže niekto povedať, koľko polovníkov, koľko športových strelcov sú vlastníkmi takýchto podobných zbraní a koľko ich bude ovplyvnených, keď zakažeme poloautomatické zbranie ako také všetky. Ďakujem, Jens. Je to veľmi podobná otázka ako tá, ktorú položila, e, položili rečníci v prvom kole. Dúfajme, že komisia nám odpovie na tieto otázky. A teraz pán Valero, spravodajcom, eh, lib, ktorý je spravodajcom Libe. Nech sa páči, máte slovo, pani eh, Valero. Budem hovoriť po švedsky, takže asi si budete musieť nasadiť eh, sluchadla. Je mi ľúto, že som tu nemohla byť. Po celú dĺžku trvania rozpravy bola som hlasovať o Turecku, dôležité hlasovanie. Trvalo to celú hodinu hlaso- odhlasovať tú správu. Táto je, toto je hlboká emocionálna otázka, zároveň je to odborná technická otázka. Situácia je taká, že komisia chce zakázať e, isté typy strelných zbraní, tak aby to bolo v praxi účinné. E, fínsky kolega sa vyjadril k zásobníkom streliva a ja tiež vidím problémy v, týchto, v tejto kapacite zásobníkov. Polícia si tiež všimla, že ak zásobníky majú možnosť e, veľkého množstva streliva, ak sa takáto zbraň dostane do ruky nesprávnemu používateľovi, môže to dopadnúť zle. Mohli by sme zvládnuť možno zakázať len isté typy zásobníkov? To by nebol právny problém? Mohol by to, mohlo by to byť takto vyriešené? Nejak ovplyvniť to, čo sa dá kúpiť, čo je možné kúpiť? Sú e, tieto zásobníky? Mohli by sme sa obmedziť len na ne? Mohlo by to vyriešiť tento problém? Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. Záverečná otázka e, sa bude tiež venovať tejto téme. Takisto sa chcem spýtať na belgické okolnosti. Ako teraz, čo teraz robia, aby boli bezpečí aj oni? Čo sa týka schopnosti vyrobiť nejakú falošnú zbraň alebo sfalšovať nejaké časti inej zbrane a vytvoriť niečo iné, ja si myslím, že ak by sme toto spravili, obmedzili na zásobníky, tak by bolo veľmi ľahké poskladať strelnú zbraň že by, tak, že by sa použil zase nejaký iný zásobník, takže obmedzenie veľkosti kapacity zásobníkov pre mňa ako lajka sa zdá byť nepriechodnou cestou, ale je to veľmi ľahké ho vyrobiť falšovaním ak by boli legálne dostupné len zásobníky s malou kapacitou streliva, tak by asi bolo veľmi jednoduché si vyrobiť nezákonne také, ktoré by, kde by sa táto kapacita zväčšila. Neviem, ako to je pri polovníkoch, či, by, či tam je možné kúpiť e, z licenciou alebo na základe nejakého povolenia takéto typy zásobníkov. Mohli by to objasniť odborníci? Ďakujem. whichever order you wish. Maybe in reverse order. Europol first. Najprv odpovie Europol. Ďakujem, pre mňa to znie dobre, dobrý plán. Ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku, že deaktivovaná zbraň by mala byť zbraňou. Ak sa opäť reaktivuje, stále je to zbraň, to nám presne spôsobilo problémy alebo výzvy v tomto prípade, ktorý som spomínal predtým. Vybral som si slovenský príklad náročky, pretože máme veľmi dobrú spoluprácu so slovenskými policajtmi a boli veľmi aktívni, reakcia na ich strane bola veľmi progresívna, preto som si vybral tento prípad, pretože nie sú, a nie, nie takáto firma jediná v Európskej únii, sú ďalšie firmy ale títo na Slovensku boli jedni z najväčších predajcov týchto deaktivovaných prvkov zbraní v Európe. Existuje veľmi dobre zorganizovaná pracovná skupina pokrývajúca celú Európu a v rámci nej teraz pracujeme. Ale ale mám, máte pravdu, mali by sa zbranie, na, za zbranie označovať aj deaktivované zbranie, ktoré je možné znova aktivovať komisia. Ja chcem konkrétne sa venovať len záležitosti konvertibility a štandardov. Aj keď jazyk zákona hovorí jasne, realita konvertibility je problém. V niektorých krajinách polovica strelby sa udiala konvertovanými zbraniami celkovo, takže aj keď akt konverzie ako taký je trestným činom, mali by sme preskúmať ako, sa, ako je možné konver, urobiť konverziu takéto zberanie? Či je možné materiálovo alebo dizajnovo nejak obmedziť možnosť tak, aby sa zbraň dala používať len na legálne účely a nejako stiažiť spôsob využitia zbrane, napríklad takých zbraní, ktoré strieľajú iba slepé náboje, predsednička hovorí, ak zbraň, ktorá strieľa slepé náboje, tak stále má, môže byť zbraňou, pretože sa dá ľahko zmeniť na ostrú zbraň? Ale toto sa každodenne deje, znie odpoveď. Tak potom členské štáty neaplikujú správne legislatívu, ktorá, legislatívu, ktorá už e, existuje. Ja by som najprv odpovedal na otázku, prečo potrebujú polovníci poloautomatické púšky. Preto, lebo môžu vystrieľať viac ako dva zásobníky alebo série strelby. E, potom sa dajú použiť 3, tri alebo 5 výstrelov pre veľké zvieratá lovné. E, nemôžu použiť 40, nemôžu strieľať 40 krát po lovnici. E, veľké zvieratá potrebujú zbranie Napríklad vo Fínsku máme medvedie. My potrebujeme zbraň s dostatočnou možnosťou strelby opakovanou. Keď sú to zvieratá, ktoré vedia rýchlo bežať hustým lesom, potrebujete zbranie takého typu, aby ste mali viac než jednu šancu. Takisto sú tu etické okolnosti. Nechcete len zraniť zviera a nechať ho potom trpieť. Poloautomatické zbranie sú stále viac populárnejšie medzi ženami, pretože sa dajú ľahšie nabíjať a je to jednoduchšie na manipuláciu strieľať takouto zbraňou. Pre ženy aj pre handicapovaných polovníkov alebo strelcov. Koľko športových strelcov a polovníkov by bolo ovplyvnených, keby sa polo automatické B7 kategória, keby sa zakázala? Myslím si, že komisia by mala mať čísla. Obávam sa, že to je otázka na komisiu. A napokon otázka o zásobníkoch. Čo sa týka zásobníkov, pani Ford už eh, jasne povedala, že zásobník nie je zásadnou komponentou strelnej zbrane, preto by sme odporúčali označovanie všetkých častí zbrane, ale ak by sa aj takéto obmedzenie presadilo do praxe, potom možno by sme mohli presadiť to, že ľudia by museli mať licenciu na kúpu takéto zbrane. Ďakujem. Um, Pán Stassen, chceli by ste niečo doplniť? Okay. Can we go to the commission? Ak nie, tak, tak komisia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Stručne niekoľko kľúčových budov, bodov je jasné, že pre všetkých je prioritou bezpečnosť. Viacerí rečníci zdôraznili význam e, vysledovania výmeny informácií. Je to <clears throat> naozaj kľúčové ale fungovať to bude iba ak budú k dispozícii údaje. Takže to bude fungovať iba ak vlastníci e, zbraní spadajú do rozsahu pôsobnosti smerníc, myslím na zberateľov a múzea, ktorí, ktoré sú zrečnosti mimo smernice a ak aj ostanú mimo rozsahu pôsobnosti smernice, tak tá výmena informácií bude mať iba obmedzený význam, pretože tie informácie jednoducho v systéme nebudú. Potom e, možnosť e, e, sledovania <clears throat> Je to dôležité, dôležité pri e, zločinoch e, vedieť, odkiaľ tá, ktorá zbraň pochádza, ale nám nejde e, hlavne o identifikáciu vraha, ale vôbec zabrániť takémuto zločinu. Čiže veľmi preventívne chceme konať. Čo sa týka múzeí, ako viete, viaceré sú verejné, Napríklad tu v múzeum nad e, parkom Saint-Contenaire e, sú mimo rozsahu pôsobnosti smernice. Opäť je to nerelevantné. Aj e, starožitné zbranie sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Aj v zmysle e, dohovoru OSN e, e, všetky zbranie, ktoré e, sú e, staršie ako, e, pardon, mladšie ako 1898. A verejné múzea majú taktiež sociálne a vzdelávacie poslanie, takže treba byť flexibilný, s tým súhlasíme, ale máme väčšie výhrady pri súkromných zberateľoch. Nevieme, prečo by súkromní zberatelia mali mať právo mať doma vojenské a funkčné zbranie. Myslíme si, že by mali e, podliehať rovnakým predpisom ako športoví e, strelci a teraz k polovníkom oni môžu, mať, e, môžu použiť maximálne 5 striel. Otázka poloautomatických zbraní je teda nerelevantná. Potom športoví strelci, to je to trošku zložitejšie, súhlasíme s tým, že kategória B7 nie je jednoznačná, treba viac kritérií, ale treba si uvedomiť, že <clears throat> pri tejto kategórii ide aj o e, vojenské zbranie, ako napríklad e, samopaly, ktoré e, majú zabíjať a potom E, zbraň AR-15, ktorá je skôr menším bratom útočnej zbrane americkej M16, takže treba e, aby to bolo e, pokryté smernicou a ešte na záver a tým skončím otázka poloautomatických a automatických zbraní. Tu viacerí navrhovali kritéria pre e, zmenu na automatickú zbraň, ale to nie je podľa nás e, správne, pretože väčšina tých e, tragédií útokov bolo spáchaných s poloautomatickými zbraňami. Kategória B7 na to sa pýtali dvaja strelné zbranie v súčasnosti zákonne držaná, e, podliehajúca povoleniu. Takže e, podľa všetkého e, úrady vedia, koľko takýchto zbraní je. Nakoľko vy tento počet odhadujete a teda koľko by ich malo byť zakázaných a potom aj otázka <clears throat> odškodnenia. To sú, myslím, ešte ďalšie dve otázky určené komisii. Koľko bolo povolených zbraní kategórie B7, teda koľko ich bolo aj zakázaných. A odškodnenie, kompenzácia. Mm, presný počet nie je známy, my sme sa pýtali viacerých členských krajín, údaje nie sú k dispozícii, nie je to kvôli zlej vôli, ale kvôli zlej definícii v súčasnej smernici o rozsahu pôsobnosti kategórie B7, takže treba e, e, lepšie zadefinovať zbranie, ktoré majú byť zakázané, ale zatiaľ nemáme presné čísla. Potom kompenzácia, to vyplýva z tejto, toho, čo som povedala, ak nevieme, koľko je takých zbraní, tak potom výška odškodného sa nedá vypočítať a ešte predtým, ako budeme hovoriť o odškodnení, sa treba e, pozrieť na prípadné prechodné opatrenia, o ktorých by mohla rozhodnúť Rada a Európsky parlament a vďaka čomu e, by možno bolo e, možné sa vyhnúť <coughs> odškodneniu. Nechcem E, nikomu e, zabraniť e, vyjadriť prípadne nespokojnosť s odpoveďou alebo absenciou odpovede. Pán Fielner, vaša odpoveď nebola zodpovedaná? Nie. Je to zaujímavé ako také. Pýtal som sa, či komisia vidí prepojenie medzi e, nezákonne použitou poloautomatickou zbraňou, či sú nejaké štatistiky, minimálne dvaja kolegovia e, na to poukázali, takže by bolo dobre počuť komisiu. Čiže aký problém sa tu snažia vyriešiť <clears throat> komisia? Takže pýtali sa na to viacerí kolegovia. Áno, žiaľ, je tu prepojenie medzi zákonne držanými poloautomatickými zbraniami a tými masakrami mm, masakra v Spojenom kráľovstve v škole, aj v Nemecku, potom nedaleko od Paríža. Ehm, viacero obetí takýchto e, poloautomatických zbraní, aj zákonne držaných. Chcem sa poďakovať všetkým expertom. My predložíme pozmenujúce, doplňujúce návrhy k tejto správe, pretože mnoho otázok je ešte e, otvorených a potom bude nasledovať hlasovanie. Ďakujem ešte raz.